EPP som dostal návrh na menovanie, ale to budete mať v zápisnici. No a keď nebudú žiadne námietky, bude platiť toto menovanie ako potvrdené.